bude to na záver zasadania v stredu. Je tam určitý časový priestor na záver strednejšej časti schôdze. zatem ustalony proszę państwa przechodzimy do Dobre, tým pádom môžeme takéto podobe schváliť pro, náš program. Dostávame sa k prvému bodu nášho programu. Spoločná rozprava, dohoda o partnerstve v sektore e, rybolovu medzi EÚ a Marokom. Je teda opakujem prvý bod nášho programu. Som veľmi rád, že tu zostanete a že pevne verím, neodídete všetci. No, neviem, či sa to podarí, aby tu všetci ste ostali. Chcel by som vás ešte poprosiť, kolegyne, kolegovia, ak Mm, chcete odísť, áno, iste to nie je dobré riešenie, ale poprosím vás, aby ste odišli rýchlo, podľa možnosti. Samozrejme, my sme boli najradšej, keby ste ostali s nami. A poprosím vás, aby ste e, svojimi bilaterálnymi rozhovormi nenarušovali túto schôdzu. Okay. Mm. Okay, uh, friends, our... Kolegyne, kolegovia, teda môžem pristúpiť k samotnej rozprave. Kolega Karl Haglund, vážený kolega, budete mať dve možnosti vystúpiť, keďže ste spravodajcom a zároveň autorom. Chcel som sa vás pýtať, chcete využiť váš čas eh, na jeden raz, na, v rámci jedného vystúpenia máte k dispozícii 6 minút. Nech sa páči, spravodajca, môžete začať. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som využiť príležitosť, aby som prezentoval e, tieto témy, obidve témy pri jednej príležitosti. Dovolte, aby som začal tým, že Spolu s kolegyňou Carmen Fraga sme vypracovali uznesenie, kde to uznesenie, ktoré sa týka aktuálnej formy riešenia rybovom dohody s Marokom. O tomto sa diskutovalo už pomerne veľakrát v poslednej, poslednej dobe a som veľmi rád, že teraz nastala doba, aby sme sa shodli naprieč politickými skupinami na riešení. Viem, že boli tu alternatívne riešenia, ale to, to hlavné posolstvo je, že parlament by chcel mať lepšiu dohodu s Marokom budúcnosti a pevne verím, že spoločne sa nám podarí identifikovať to, že to aktuálne riešenie by malo byť určite trvalo udržateľnejšie z ekologického a ekonomického hľadiska. Čo sa týka uznesenia, pevne verím, že veľká väčšina tohoto parlamentu ho podporí. Moja kolegyňa Carmen Fraga sa pravdepodobne k tomu ešte vráti. Čo sa týka samotnej mojej správy, kde ide o vlastne o tú istú tému, chcel by som povedať, že výbor pre rybolov sa zaoberal pomerne dlhú dobu e, touto témou. Chcel by som vám vysvetliť, prečo to tak bolo a je to vlastne v súlade s tým Eh, uznesením, že to aktuálne riešenie nebolo veľmi dobré a chcel by som povedať, prečo musíme hlasovať proti tejto správe. Keď hovorím prečo, tak myslím si, že je dôležité vysvetliť, že vlastne to moje pôvodné odporúčanie výboru pre rybolov bolo, aby sme nesúhlasili s tou dohodou a je to vlastne uvedené v tom návrhu uznesenia. Čo sa týka tejto rybolovnej dohody, a teda je to dohoda o partnerstve v sektore, sektore rybolovu, by mala teda byť prospešná pre obdve strany a na nešťastie tu máme takú dohodu, ku ktorej bola vypracovaná veľmi dobré, veľmi dobré hodnotenie ex post, ale vidíme, že z toho, že to vôbec nie je udržateľná e, dohoda a že je tu veľká finančná záťaž pre európske daní poplatníkov. To znamená, že vlastne výnosy z tejto dohody sú tak povediac negatívne, pritom si musíme uvedomiť, že ostatné rybolovné eh, dohody majú pozitívne výsledky. No a väčšinou eh, túto, keď si pozrieme, aký máme výnos na investované euro, je to iba 60%, takže to je veľmi zlý výsledok pre eh, daní poplatník. Okrem toho sú tu samozrejme aj ekologické aspekty, ktoré sú veľmi znepokojujúce. Ten základný princíp s dohodami o partnerstve v rybolovu je, že ide o rybolov e, v oblastiach, kde je dostatok rýb a nie v takých oblastiach, kde je už príliš intenzívny rybolov. Tu je situácia ale iná. A tu vidíme podľa štúdie, že e, väčšina lovených rýb je lovených, sú lovené príliš intenzívne, takže je to ekologicky neudržateľné a preto sme takto prezentovali naše stanovisko, preto žiadame o zmenu. Keď človek pozrie fakty, tak vidí, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že Komisia má našu podporu, čo sa týka rybolovnej dohody, akurát treba tú dohodu skvalitniť. Zároveň je tu teda príležitosť zdôrazniť, že z hľadiska parlamentu práca na tejto téme nebola vôbec jednoduchá. Ide o to, že parlament musí poskytnúť súhlas takýmto dohodám to je určité riešenie, ktoré vyplýva z Lisabonskej zmluvy. Zároveň je to nielen povinnosť, ale aj záväzok pre nás. Musíme hodnotiť takéto dohody. A takto som sa snažil postupovať. A takto vlastne postupovali aj dva príslušné výbory, ktoré mali zaujať stanovisko k aktuálnej situácii a zhodli sa na tom, že nemali sme podporiť túto dohodu. Aj výbor pre rozpočet, súhlasil so mnou a rozhodol, že nedajú svoj súhlas tejto dohode. Myslím si, že to je veľmi jasný signál. Čo sa týka výboru pre rybolov, tam bolo veľmi tesné hlasovanie, ktoré dopadlo nakoniec tak, že správa sa podporila a v stredu, keď sa bude hlasovať, asi to bude tiež veľmi tesné, chcel by som apelovať na kolegyne a kolegov, aby sme využili tú zodpovednosť, ktorú nám ukladá uh, Lisabonská zmluva a aby sme povedali, že chcem mať v budúcnosti rybolovné dohody, ale musia to byť lepšie dohody, musia byť udržateľnejšie a musíme zdôrazniť, že sú to pre nás vážne témy, ktoré berieme skutočne vážne. Chcel by som sa na záver poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu na tejto téme. Viem, že boli tu rozličné prístupy, ale ďakujem pekne za skutočne konštruktívny dialog a som si istý, že sa nám to podarí vyriešiť konštruktívnym spôsobom napriek aj určitým názorovým rozdielom a tým končím aj prístup, príspevok. Ďakujem pekne. Prik. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz pani Carmen Fraga Esteves. Autor, autor. Sí, gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ak sme teraz v situácii, že chceme predlžiť dohodu s Marokom, tak je to preto, že komisia nesplnila svoju povinnosť v potrebnom období a dostatočne včas túto správu nechcela predlžiť. Bohužiaľ, rečničku zle počujeme, lebo nemá mikrofón som zástankyňou toho, že toto predlženie treba aj tak podpísať. Nesúhlasím s tými, ktorí sú proti tomu z dôvodov politických, či už západnej Sahary alebo iných. Rada by som pripomenula, že už v roku 2006, keď sa vypracovala moja správa o dohode s Marokom, náš parlament bol rozhodný v tom, aké budú mať zisky z toho jednak obyvatelia západnej Sahary. A vieme, že právne vákum neprináša žiadne pozitívum, ale ja dúfam, e, že problémy sa vyriešia a určite nie tak, že stiahneme e, rybolovné lode do prístavov. Pani komisárka, znovu sme v situácii, že do troch mesiacov sa má predlžiť protokol a stále nemáme rokovací mandát. Sektor je znovu v neistej situácii. Ale vy ste tentokrát konali zodpovedne a predvídavo a spolupráci e, s marockým rybolovným sektorom a vypracovali ste akčný plán do budúcnosti a minulý týždeň ste to odovzdali v Bruseli. To je dôvod, prečo sme s pánom Haglundom predložili úsnu otázku a návrh uznesenia, ktorý ide perspektívou do budúcnosti. Snažíme sa vyriešiť chyby, ktoré mu došlo v minulosti a aby toto riešenie bolo v prospech všetkých zainteresovaných. Ja dúfam, že komisia našu iniciatívu podporí. Ďakujem pekne, kolegyňa Fraga Esteves. Teraz kolegyňa Damanaki na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vítam tú príležitosť, aby som si s vami zdieľala e, môj názor na aktuálnu situáciu, hodnotenie aktuálnej situácie, aby sme hovorili o mojej vízii, ako e, my sa staviame k budúcej dohode v sektore bolovu s Marokom. Chcela by som povedať, že vlastne teraz rozhodnete o tom, či tento protokol je možné uzatvoriť alebo nie. Gestorský výbor prišiel s pozitívnym odporúčaním, ale viem, že mnohí z vás nie ste presvedčení, takže dovolte, aby som vám teraz pres, e, prezentoval naše stanovisko. Ako viete, tento jedenročný protokol a dočasný protokol bol dohodnutý s Marokom po februári tohoto roku, iba predtým, ako ten predchádzajúci vypršal. Som presvedčená, že toto rozhodnutie bolo správne. A dokonca aj teraz si myslím, že sme spravili skutočne správnu vec. Prečo? To preto, lebo ten dočasný protokol nám poskytol čas na to, aby sme sa mohli zaoberať politickými a právnymi záležitostiami, ktoré sú prepojené s rybolovom vo, vo vodách z, z západnej Sahary. Tu išlo o to, aby nám Maroko poskytlo spolahlivé informácie o tom, že lokálne obyvateľstvo má prospech z využívania týchto vôd a že všetko sa riadi medzinárodným právom. Toto úsilie e, viedlo k určitým e, pozitívnym výsledkom. Povedz poprvýkrát to bolo, že ten aktuálny protokol obsahoval formálne, formálnu požiadavku na Maroko, aby informovali o geografickom prerozdelení prostriedkov a zároveň sa takto vytvoril precedens, precedens pre budúce rybolovné zmluvy. Čo sa týka hospodárskych a environmentálnych vec, e, záležitostí, ten mandát predchádzajúceho protokolu nám neponechal nejako veľa manevrovacieho priestoru v rámci tých posledných rokovaní iných slovách. Teda skutočne nebola tu nejaká veľká možnosť sa snažiť dosiahnuť lepšiu dohodu, čo sa týkalo environmentálnych ekonomických aspektov. V každom prípade je jasné, že v rámci budúcich rokovaní budeme musieť sa snažiť dosiahnuť lepšiu dohodu. V konečnom dôsledku tento dočasný protokol umožnil, aby rybolovné aktivity mohli pokračovať bez preušenia. Ja viem, že mnohí z vás nie ste skutočne presvedčení o tom, ale ja by som vám chcela iba pripomenúť, že toto je skutočne veľmi závažné pre stovky um, lodí, európskych lodí, ktoré tam lovia. Sú to väčšinou menšie lode. Takže bolo to rozhodnutie rady z júla a tento protokol sa teraz e, dočasne uplatňuje a vlastne musíme si uvedomiť, že vo februári budúceho roka vyprší jeho platnosť. Takže dokážem pochopiť, že váš spravodajca, pán Haglund a pani Frág, ako aj ďalší, vôbec nie ste spokojní s tým, že parlament sa vlastne má vyjadriť až v tejto fáze. Ale z nášho hľadiska, skutočne to nie je naša chyba, my sme vykonali všetko, čo bolo v našich silách, aby sme to celé urýchlili. A preto som rada, že parlament pristúpil k Eh, hlasovaniu bez omeškania a myslím si, že tu, je tu vec, ktorá je dôležitá pre nás všetkých a preto my budeme rešpektovať hlasovanie parlamentu a to je niečo, čo by som chcela veľmi jasne povedať. Vaše hlasovanie teraz v stredu bude z našej strany plne rešpektované. Dovolte, aby som vás ešte ubezpečila, že skutočne berieme veľmi vážne tie odporúčania zo správy pána Haglunda, ako aj tie problémy, ktoré spomenul. Zároveň aj to, čo ste vlastne uviedli v vašom návrhu uznesenia. Takže, ak by nastala nová dohoda, musíme skutočne samozrejme zlepšiť ten text, čo sa týka environmentálnych aspektov, hospodárskych aspektov, ako aj právnických aspektov. Dovolte, aby som povedala ešte niečo k aktuálnemu vývoju v Maroku a aby som sa vyjadrila k stavu vzťahov medzi EÚ a Marokom. A pri, preto, je, preto by ste si mali uvedomiť, že na základe týchto zmien a tej situácie by ste mali vlastne hodnotiť celú tú, e, celú tú dohodu. Jednoducho zmeny, politické zmeny v regióne sa dotkli aj Maroka. Aký je, aké je hodnotenie komisie? Komisie toho názoru, že štátne orgány zahájili zásadné reformy. Je tu vypracovanie novej ústavy, je tu lepšie, lepšie reagovanie na zodpovednosť, rešpektovanie ľudských práv a parlamentné voľby, ktoré sa uskutočili a e, nové osoby sa dostali e, k, k vláde. Takže sú to zásadné zmeny. Konec koncov tento parlament e, požadoval, aby Európska únia podporoval demokratický vývoj v Maroku. Takže toto je určitý rámec, v ktorom sa pohybujeme. Ako som už povedala pred mesiacom na rybolovom výbore, komisia nachádza v, prospe, v procese príprave, prípravy návrhu rokovacieho mandátu pre radu. Musíme počkať na výsledok hlasovania, samozrejme, ale aj tak sme sa museli dovtedy pripraviť, nebolo možné iba čakať, to znamená, že istá práca bola odvedená už doteraz. Využili sme iniciatívu na to, aby sme boli pripravení pre tú situáciu, že Európsky parlament nám v, strede, v stredu vyšle pozitívny signál, aby sme pokračovali, takže prípravná práca je odvedená. Ak poskytnete súhlas s tým dočasným protokolom, sme ochotní samozrejme ďalej pracovať. Aké sú tie zásadné parametre tej lepšej dohody s Marokom, ktorú by sme sa mali snažiť dosiahnuť. Poprvé, čo sa týka ekonomickej profitability, snažíme sa dosiahnuť dobré výsledky za tie peniaze. Dôležité, aby ten protokol zabezpečil lepšie využívanie eh, daných možností, ako aj tie finančné prostriedky, ktoré odzrkadľujú trhovú hodnotu. Rovnako si e, sa viedli aj ďalšie výbory tohto parlamentu. Ďalej ekologická udržateľnosť, to znamená, že budeme definovať možnosti na základe najlepších e, odporúčaní a budeme sa zameriavať na prebytky. Ďalej e, medzinárodná validita. Budeme plne rešpektovať medzinárodné právo. Je tu množstvo možností, ako to dosiahnuť Pracujeme na všetkých z nich. Ak máme e, smerovať e, k obci, ktorá zahrňa aj vody západnej Sahary, musíme e, rigoróznym výkazným mechanizmom, že sú tu prínosy pre miestnu populáciu. To by bola podmienka. Všetkým týmto uh, budeme mať závery, pokiaľ ide o implementáciu terajšieho protokolu, rovnako z rozpráv v tomto parlamente. Výbor pre e, rybolov tohto parlamentu e, hovorí o tom, že ak tento parlament bude e, rešpektovať tieto kroky, tak sme na ceste k novému protokolu v tomto ohľade. Ďakujeme pekne pani komisárka Damanaki. Slovo má teraz kolegyňa Lövin z výboru DV. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia, uprostred Sahary Maroko vytvorilo e, stenu v dĺžke 2700 kilometrov, druhá najdlhšia, e, druhý najdlhší e, múr po Čínskom. Ide tu ďalej o transport fosfátov v danom teritoriu. Maroko v západnú Sahoru zabralo v roku 75 za použitia napalmových bomb. E, bol to útok na ľudí, ktorých tam zanechali španielskí kolonizátori. Vody západnej Sahary i prístup k tejto krajine, to všetko je nelegálne. To skonštatovali právne služby tohto parlamentu, pričom sa vylučuje minulé rozhodnutie komisie s cieľom definovať dve veci. Či vlastne EÚ e robí výlov v tejto oblasti západnej Sahary a či ide o činnosť na účel na, v, v prospech obyvateľstva západných, západnej Sahary. 74 európskej flotily operuje vo vodách západnej Sahary a ľudia z tejto oblasti neboli pritom konzultovaní v tejto veci. Kolegovia, e, odpovede na tieto otázky zo strany Maroka som videla pred rokom. A je 100% jasné, že Maroko neuzná, že existuje vôbec niečo také ako západná Sahara. Ani ju len nespomínajú. A je tu aj ďalšia vec, ktorá je jasná, že totiž Maroko nepotrebuje túto dohodu. Oni majú domes, domácu flotilu väčšiu, než má Španielsko. Ide o strojnásobenie rybolovu. A podiel, jeho podielu na HDP. Eh, v roku 1999 Maroko ukončilo zmluvu z EÚ z týchto dôvodov, pre, aj pre, pre nadmerný výlov zo strany EÚ. Je celkom jasné, že Maroko chce mať túto dohodu len z jedného dôvodu legitimizovať ilegálne okupovanie v západnej Sahary Marokom tým, že z EÚ sa stáva komplic tejto uh, uh, zahambujúcej uh, tendencie. Uh, je naozaj nesprávne súhlasiť s touto, s touto hanebnou dohodou. Ďakujem. A teraz kolega Alfonzi pre rozpočtový výbor na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Výbor pre rozpočet si želal, aby parlament odmietol túto dohodu s Marokom. Rád by som upresnil, že toto odmietnutie nebude mať praktické dopady, pretože dohoda bola podpísaná vo februári 2011 a o mesiac vyprší. Aj výbor pre rozpočet už odmietol návrh, ktorý chcel odmietnúť financie pre túto dohodu do budúcnosti, ale týmto negatívnym stanoviskom naše, náš parlamentný výbor chcel vyslať upozornenie, pretože je to dohoda, ktorá bude mať negatívne environmentálne dôsledky. Ide o oblasť, kde, e, ktorá sa nadmerne loví a tiež sa upozorňuje na otázky západnej Sahary. Pokiaľ ide o túto rybolovnú zónu, táto predstavuje tri štvrtiny e, pohraničnej oblasti. A ak budeme postupovať tak, ako sa rozhodol náš parlamentný výbor, tak by sme vyslali silné posolstvo aj marockej vláde, pretože e, kým v, čelej obla- v celej oblasti Stredomoria dochádza k demokratizačnému e, procesu, malo by sa tak stať aj v Maroku, hlavne pre saharské obyvateľstvo. Ďakujeme kolegu Alfonsovi a teraz rečníci za skupiny a začíname kolegom Kadekom na dve minúty. Pán predsedajúci, pani komisárka, vážení kolegovia, vyjadrujem sa k dočasnému protokolu. Ja ako teňový spravodajca za moju politickú skupinu by som vyslal posolstvo spravodajcovi a dúfam, že k financovaniu e, tejto e, dohody pre rybolovné možnosti a finančný príspevok. Dúfam, že budeme môcť častejšie diskutovať než v tejto príležitosti. Vždy som bol otvorený v diskusii ku všetkým témam a dúfam, že ešte k mnohým témam budeme spolupracovať. Súčasne platná dohoda s Marokom je už predlžením predchádzajúcej dohody, tak ako to navrhla Európska komisia Končí to 27. februára 2012, mm, teda o dva mesiace, ako to tu padlo. Umožňuje desiatim členským štátom loviť v marockých e, suverených vodách. Sektorová pomoc EÚ rozvíja e, rybolovnú politiku a rybolovné záležitosti na celom území Maroka. My sme navrhli hlasovať za, pretože je vzájomne prospešná táto dohoda a predloženie umožní otvorenie nových rokovaní, novej dohody na základe nových kritérií. Ak túto dohodu zamietneme, tak to bude veľmi negatívny signál pre celú túto oblasť, ktorá prebieha demokratizáciou. Podpora EÚ by mala ísť nielen slovnými vyhláseniami, ale aj konkrétnymi akciami a dohodami. Uznesením našej politickej skupiny a skupiny ALDE o budúcej dohode vysielame silné posolstvo, aby komisia vyrokovala dohodu, ktorá bude rentabilná, ekologicky udržateľná a otvorí možnosti pre rybolov aj pre EÚ. Upozorňujem, musíme hlasovať a schváliť tú dočasnú dohodu a protokol. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, kolega Kadek. A teraz zase na dve, dve minúty kolegyňa Rodust. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dohoda o rybolove medzi EÚ a Marokom zamestnáva tento parlament už viac ako rok a som presvedčená, že aj po zajtrajšom hlasovaní tomu tak bude. Táto dohoda sa stala veľmi emocionálnou témou. Celý parlament o tejto dohode hovorí, všetky skupiny interne v posledných dňoch a týždňoch kontroverzne diskutujú o tejto dohode. Kolegyne, kolegovia, ide tu o e, rybolovnú dohodu, ktorá e, musí byť e, presne analyzovaná. Ako vyzerá táto analýza? My vo výbore pre rybolov sme si zajedno v tom, že táto dohoda ekologicky nie je trvalo udržateľná, vedie k nadmernému výlovu. To v tej rozprave ako si zaniká, ale je to bod centrálny. Vzhľadom na katastrofálny e, stav svetových morí Európska únia nemôže e, nadmerne vyčerpať stavy vo vlastných a už už božne v cudzích vodách. V žiadnom, situáci- v žiadnom prípade to nebude pre všetky výhodná situácia. Potom je tu ešte otázka západnej Sahely. Som presvedčená, že aj tu sme si zajedno v tom, že dohoda musí byť v súlade s medzinárodným právom. To v terajšom protokole neplatí. A preto nemôžno vlastne s ním súhlasiť. Utešujú nás tým, že v budúcnosti sa všetko zmení. A ja aj v to dúfam a my našim uznesením určite Rade a komisii e, dobre pomôžeme pri rokovaniach e, s Marokom, aby sa nič nepokazilo. Jediný presvedčivý dôvod hlasovať za by bol ten, že, krátko pred vypršaním, že sme krátko pred vypršaním protokolu a komisia nás žiadala o to, aby sme neprispeli k prerušeniu rokovaní. Bolo nám zaručené, že všetky naše požiadavky sa pretavia aj do nového protokolu. To nielen očakávam, ale dokonca sa na to aj spolieham. Ďakujeme kolegyňa Rodust a teraz kolega Davis na 1,5 minúty. Moja otázka, ak sa tu niekto rozčuluje, pokiaľ ide o existujúcu zmluvu, pozrime sa na vyhodnocujúcu správu, e, ktorá hovorí o skutočných chybách. Štúdia celkom jasne hovorí o tom, že toto je najmenej úspešná bilaterálna rybolovná dohoda, ktorú uzavrela EÚ. My, naši daňoví poplatníci, každoročne platia 36 miliónov eur. A za čo? za veľmi málo. Tieto ryby, ktoré sa vylovia, vôbec neskončia v EÚ. Idú na azijské alebo africké trhy. 80, 80 e, e, lodí e, z ich strany dostávame len smieš, smiešné plady. Ak sa pozrieme na trvalú udržateľnosť a uznáme, že títo rybári vlastne lovia vo vodách, ktoré sú popísané ako plne prečerpané, vyčerpané z zbavené stavov. Takže po, aký je ten aspekt udržateľnosti? Verím, že e, komisárka urobí maximum pri vyjednávaní novej zmluvy smerom k udržateľnosti a k sociálnym požiadavkám, o ktorých sa hovorí v vyhlásení. E, dúfam, že e, e, sa bude môcť e, usmievať pretože nebola zodpovedná za e, dohodu, ktorá má také zahambujúce časti Ďakujeme a teraz e, kolega Romero Rueda na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Som nielen proti predlženiu súčasnej dohody, aj proti novej dohody a dôvody už padli. Sú tri druhy dôvodov. Ekonomické, ekologické a právnické. Právnické je to jednoduché. Maroko rokuje so strojmi, ktoré vlastne nevlastní. A tu máme dve možnosti. Buď sa dajú bokom E, zvrchované vody a územie západnej Sahary, alebo sa bude rešpektovať medzinárodná dohoda a budeme žiadať, aby dohoda rešpektovala e, plusy, teda zisky pre e, miestne obyvateľstva, ale aby sa aj rešpektovalo želanie tohto obyvateľstva. Z ekonomického hľadiska je tiež jasné, že je to katastrofa táto dohoda, pretože v žiadnom prípade nie je ziskom a je to ekonomické mrhanie a hlavne v takej situácii, ako je teraz a ekologicky je to ešte horšie. Sme v situácii, kde dohody by mali rešpektovať maximy a využívať len tie zdroje, e, ktoré sú využívateľné, ale v marockých vodách tam je jednoducho nadmerný e, výlov, miestny rybári už nadmerne lovia a my ešte e, našimi loďami k tomu nadmernému výlovu budeme prispievať. Takže e, z tých dôvodov právnických, ekologických a politických by sme nemali e, odhlasovať túto zmluvu a nemali by sme e, sa hodiť na kolena pred marockými orgánmi a mali by sme myslieť na našu zodpovednosť. Ďakujem pekne, pán kolega Hramovej Rueda. A teraz má na dve minúty slovo kolega Ferreira. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. S návrhom predlženia tejto dohody Európska komisia sa dostala vlastne do vlastnej pasce nekoherencie. E, zaplatili externého poradcu, aby po niekoľkých rokoch po platnosti zmluvy táto e, externá agentúra urobila vyhodnotenie. A to vyhodnotenie bolo negatívne aj z ekonomického hľadiska, vzhľadom na to, že či je táto dohoda užitočná pre um, európske flotily aj z ekologického hľadiska, pretože sa um, nebere do úvahy nedostatok určitých rybných uh, zdrojov a druhov a neberie sa do úvahy aj nadmerný uh, výlov v tejto oblasti. Vzhľadom na túto situáciu a táto, uh, toto hodnotenie vlastne komisia hovorí, že vlastne to vôbec nevadí a že by sme túto dohodu mohli schváliť, ale to je v rozpore s ich analýzou, ktorú oni zadali. A čo je ešte na tej dohode horšie je, že odôvodňovali, prečo sme boli proti v roku 2005 a prečo sme aj teraz, lebo je to nelegálna dohoda aj z hľadiska medzinárodného práva. Dohodu, ktorú sme podpísali s Marokom, tak táto sa snaží využívať rybolovné zdroje, ale na také, na ktoré Maroko nemá z hľadiska medzinárodného práva e, nárok a právo. Eh, Medzinárodný tribunál nikdy neudelil správu Maroku nad západnou Saharou a preto nie je možné, aby Maroko využívalo zvrchované vody západnej Sahary ani zdroje a je to jednoducho aj proti uzneseniu 2009, ktoré hovorí o tzv. územiach, ktoré nemajú vlastnú správu. Marocké orgány to nikdy neoznávali ani nerešpektovali A to je povinnosť, ktorá vyplýva z medzinárodného práva a dohod a teda marockým orgánom veľmi nemôžeme veriť, že dohoda má pozitívne dopady aj pre obyvateľov západnej Sahary. Vieme veľmi dobre, ako to vyzerá, aká je situácia. My sme podporovali rybolov e, v týchto vodách, ale táto dohoda jasne porušuje zvrchované práva obyvateľstva, ktorého sa týka. Takže sme vlastne spoluviníkmi a jediné riešenie, ktoré ja vidím, je, aby sme západnú Saharu z tejto dohody vylúčili, aby sme zahájili dialog s legitímnymi zástupcami tejto oblasti. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Eniu. Maroko od 70. rokov okupuje západnú Saharu a ak sa presadí táto rybolovná dohoda, tak vlastne Európska únia bude porušovať medzinárodné právo. Vieme to, OSN to vie a dokonca aj právna služba parlamentu to vie. To znamená, že náš príspevok Maroku bude 36 miliónov každý rok. A okrem toho sa bude ešte viac e, tam e, e, loviť rýb ako doteraz. A musím si povedať otázku, kto bude mať z toho vlastne prospech bude to prospech e, marockých orgánov, ale zdá sa, že komisii to nevadí a chce mať túto dohodu. To znamená, že predovšetkým, ak chceme mať nejakú dohodu, musíme zabezpečiť to, aby sa zlepšil život lokálneho obyvateľstva. Toto sa tu nenaplňa, to znamená, že vidíme, že takéto niečo e, sa nepodarilo. To sa týka e, mnohých rybolovných dohôd a jednoducho je tu taký návrh, práve naopak vyšiel taký návrh, aby, aby komisia čo najskôr uzavrela túto dohodu. A vidíme, že takto sa snažíme podporovať demokraciu ľudské práva v celom svete. Ďakujem pekne, kolega Eniu. A teraz kolega Davis chce položiť krátku otázku. You, like... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som sa spýtať predrečníka, aký má dôkaz na to, že naša politická skupina pod kolegu Haglunda sa snaží nejako zabrániť diskusii. To predsa nie je pravda. Um, pán predseda, ďakujem pekne. Koordinátori chceli to rýchlo celé ukončiť a e, tu bola snad z vašej strany, by sa nehlasovalo. No dobre, ďakujem pekne kolega Eniu. Doteraz vystupovali rečníci v mene politických skupín. Pokračujeme v tom ďalej teraz pani Patrovú na na dve minúty. Pán predsedajúci, pani komisárka, externá dimenzia našej rybolovnej politiky sa prejavuje práve v dohodách o rybolove s tretimi krajinami a to je taká nosná os tejto politiky. Dohoda s Marokom je jednou z najdôležitejších pre európsku flotilu na juhu a dáva nám vynikajúcu príležitosť a nemali by sme si ňou zatvárať dvere. Samozrejme, táto dohoda nám umožňuje, aby sme lovili v oblastiach, kde EÚ tradične lovila a takýmto spôsobom môžeme získavať tradičné rybolovné produkty. a na nimi nasytiť európsky trh. Takže je dôležité, aby sme mali dohody s tretimi krajinami, ale musia to byť dohody, ktoré budú rešpektovať aj sociálny vývoj. Pokiaľ ide o medzinárodnú úroveň, táto dohoda musí byť aj koherentná s medzinárodnými cieľmi európskej politiky, hlavne pokiaľ ide o ochranu morských zdrojov a ochranu ľudských práv, keď sa pozeráme na túto novú dohodu, hlavne pokiaľ ide o udržateľný rybolov, je dôležité, aby sme zdôraznili tú udržateľnosť. A to hlavne tou doložkou o transparentnosť, ktorá by mala zaistiť, že lodstvo, ktoré bude tieto zdroje využívať, aby využívalo len také rybolovné zdroje, ktoré je možné využiť a ktoré e, tretia krajina e, využiť nemôže. Táto dohoda s Marokom by mala byť e, založená na dôveryhodných vedeckých základoch a mali by byť aj možnosti monitoringu a kontroly. Je dôležité, aby sme rešpektovali ekosystémy lokálnej populácie a aj miestne obyvateľstvo by z toho malo mať úžitok, ale to musím skonštatovať, že európsky politickí činitelia, hoci chceme rešpektovať miestne obyvateľstvo, tak, tak to nepostupujú žiaľ a ani nerešpektujú toto želanie a dochádza k rôznym problémom. Ďakujem pekne, kolegyne Patrov Neveš. A teraz kolega Milana na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Je to strašne zlá dohoda aj pre, predlženie dohody protokola a strašné výsledky tohto rokovania. To sú kľúčové slova tejto rozpravy. A nemali by sme predlžovať túto fázu, ak Európska komisia alebo komisárka sa venovala tejto dohode a chce schváliť túto dohodu, tak Musíme ukončiť túto etapu a musíme myslieť na budúcnosť. To, čo sa stane budúce roky, ja neviem, či je vhodné pre mňa, alebo či ja môžem takto vidieť, či nemá to žiadny vzťah s Marokom. Ja si myslím, že Nemôžeme vyriešiť konflikt, ktorý tam trvá už 30 rokov a nevyriešime tento konflikt našou dohodou. Ja súhlasím veľmi s pani Lovin, ale nemyslím si, že to bude rybolovná dohoda, ktorá vyrieši tento konflikt. A my nemôžeme prispieť k riešeniu tohto konfliktu už 30 rokov, kde je misia, aj OSN sa snaží vyriešiť a všetky otázky, ktoré súvisia s týmto konfliktom, nie sú vyriešené otázky humanitárneho charakteru a tak ďalej. Áno, uzneseniu, áno, e, tej dohode, pretože rezolúcia musí dať silu aj Európskej komisii, ktorá musí veľmi rozhodne postupovať, aby nová dohoda rešpektovala všetky nové požiadavky a aby to bol aj silný signál zahraničnej politiky EÚ nie je možné, aby sa pani baronka Eštonová nevenovala otázke západnej Sáry. Ďakujem pekne, kolega Milana. A teraz kolega Weigl na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som sa včera vrátil z Tintofy a videl som, aký prospech alebo čo vlastne znamenajú naše politiky pre občanov, obyvateľov eh, západnej Sahary. A ide tu o to, že sa tu má uzavrieť dohoda, ktorá by mala prospieť eh, tomuto obyvateľstvu. No, táto, sú to návrhy, aby sa táto eh, dohoda odmietla. a Ja tiež podporujem to zamietnutie a to z etických, environmentálnych a, a ekonomických dôvodov. Toto nie je e, toto nie je dohoda o rybolove takom, takom charakteru, že by, že by, e, že by dodržiavala medzinárodné štandardy. Musíme si uvedomiť, aké situácii žije obyvateľstvo západnej Sahary. Je, je to územie okupované Marokom, to znamená, v žiadnom prípade toto nie je, tak povedať, rutina alebo štandardná e, rybolovná dohoda. Tu ide o zásadné politické rozhodnutie a nebolo by správne, keď sme boli za. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Weigl. A teraz kolega Tavares na jednu minútu. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, budeme hlasovať o dohode, ktorá je veľmi špecifická, pretože časť jej objektu je územie, ktoré je nelegálne okupované a takto to stanovila OSN. Hovoríme aj o prírodných zdrojoch Maroka, pretože je objektom dohody, ale aj o prírodných zdrojoch obyvateľstva, ktoré nemá právo na seba určenie a zvrchovanosť. A ja ako Portugalec e, nemôžem nespomínať prípad východného Timoru, kedy EÚ sa snažila pomôcť. Tiež došlo k tomu, že sa rokovalo o zdrojoch krajiny, ktorá bola násilne okupovaná. A myslím si, že nikto, kto vtedy hlasoval proti, tak nemôže teraz s dobrým svedomím hlasovať za túto dohodu, pretože tu skutočne Maroko využíva prírodné zdroje, ktoré mu nepatria. A to aj proti medzinárodnému právu. Nie je možné, aby sme mali dohodu o prírodných zdrojoch, ktorá sa týka obyvateľstva, ktoré nemá právo na seba určenie. To jednoducho je nepriateľné. Ďakujem pekne, kolega Tavareš. A teraz kolega Mato Adrover na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani komisárka, je jasné, že niečo nefunguje, keď v decembri diskutujeme o predlžení, ktoré ukončí o dva mesiace. Hovoríme o dohode, ktorá je dôležitá pre EÚ a hlavne pre Španielsko. Je to dohoda, ktorá by nemala byť ospravedlnením pre rôzne požiadavky, ktoré sú iné než rybolovné a predlženie tejto dohody, hoci je neuspokojivé, ale musíme to urobiť. Vždy som podporoval dohody s tretimi krajinami a hlavne s krajinami, ktoré sú susedské a také dôležité ako Maroko. A preto dúfam, že predlženie sa bude ratifikovať a že sa bude rokovať o novej, vyrovnanej, spravodlivej a užitočnej dohode pre všetkých zainteresovaných a že naša flotila bude môcť ďalej loviť. A ja dúfam, že touto dohodou dosiahneme nielen ekonomickú udržateľnosť, ale zároveň sa bude aj podporovať eh, ochrana rybolovných zdrojov v tejto oblasti. Ale tiež rozhodne obhajujem, že dohody treba v svojom celku rešpektovať a teda spochybňovať e, dohodu v tej poľnohospodárskej oblasti a nie v rybolovnej. Neviem, či je to možné. Ja nemám nič proti Maroku, ale je potrebné, aby sme žiadali, aby sa rešpektovali dohody. Musíme vyslať jasné posolstvo komisii, aby rokovala a dobre, bez meškania a transparentne s Marokom rokovania prinášajú vždy dosť zlé dôsledky a máme veľa príkladov. Dovol, dovolíte? E, je tu kolegyňa, kolega Harton, ktorý chce položiť otázku. E, Dovol, dovolte, aby som sa spýtal kolegu, kto bude mať väčší prospech z toho, e, všetky členské štáty EÚ alebo iba Španielsko? Myslím si, že keď jedna členská krajina má prospech, tak všetky členské štáty EÚ máme z toho prospech. Ďakujem pekne, kolega Mato Adrover. A teraz kolegyňa Andres Barian na 1,5 minúty socialistickej skupine si myslíme, že je dôležité toto predĺženie schváliť, pretože bude základným kameňom pre lepšiu budúcu dohoda, dohodu Vyprší toto predlženie 27. februára 2012, teda o tri mesiace a boli vyhodnotené aj negatívne aspekty z ekonomického hľadiska, ale nevyhodnotil sa význam tejto dohody a to, že 11 členských štátov EÚ, robím to aj kvôli tej poslednej otázke, využívajú toto dohodu a mnohí zamestnanci majú prácu v EÚ práve vďaka tejto dohode a dáva to pracovné miesta aj v Maroku, aj v západnej Sahare. Udržateľnosť, áno, je dôležitá. Hovorilo sa o správe ex post, ale my máme vedecké dôkazy, ktoré jasne um, dokazujú rybolovnú kapacitu. A táto dohoda ex post hovorí, že len 10 sa vyloví toho, čo uh, loví EÚ a že to má veľký dopad. Potrebujeme novú, lepšiu dohodu v rámci Lisabonskej zmluvy novú dohodu s tým dodatočným požiadavkom detailnej správy o tom, ako sa táto dohoda aplikuje a kto e, má zisk alebo užitok z tejto dohody, ale musí byť užitočná táto dohoda pre obe strany. Globálna architektúra je potrebná, ak chceme asociačnú dohodu s Marokom ekonomická aj sociálna dimenzia týchto dohôd, solidarita a strategické sektory, to všetko tam musí byť. Európa nemôže zaostávať na medzinárodnej scéne. Je dôležité, aby sme schválili predloženie aj budúcu dohodu. Ďakujem pekne, kolegyňa Andreš Baria. A na záver kolega Berman na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som meniť kolegyn, ktorá som omeškala, omeškala prečítať následovné. E, táto dohoda je proti e, medzinárodnom právo, lebo OSA nikdy neuznalo nárok Maroka na západnú Saharu. Ak chceme teda, aby boli rešpektované práva týchto občanov, musíme myslieť na to, ako táto e, dohoda má fungovať. Buď by sa mal teda pozastaviť alebo upraviť takým spôsobom, aby, boli, aby európske plavidla nemohli využívať e, vody e, na pobreží e, západnej Sahary na rybolovné účely. Vieme, že táto bilaterálna dohoda má najhoršie výsledky, hospodárske výsledky zo všetkých rybolovných dohod. Okrem toho sú to environmentálne aspekty a je tu ohrozená trvalá udržateľnosť rybolovu. Vážený pán kolega, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Berman. Ešte ste mali trošku času, keby ste možno čítali trošku pomalšie, bolo by to lepšie. Musíme trošku myslieť aj na našich tlmočníkov, lebo je to niekedy veľmi zložité vôbec aj pochopiť, čo chcete prečítať. Pán predseda, je mi ľúto, čo som tu vykonal tlmočníkom. Chcel by som to využiť ako apel na všetkých kolegov. Ak máte nejaký text, ktorý chcete prečítať, poprosím vás, aby ste ich prečítali tak, aby to bolo pocho- pochopiteľné v každ- každej jazykovej mutácii. A teraz pristupujeme k, k spontánnej rozprave a slova kolega Nikolesko. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Rybolovná dohoda medzi EÚ a Marokom to vôbec nie je partnerskou dohodou alebo dohodou o partnerstve. Všetci kolegovia to skonštatovali a nie je to ani korektná dohoda pre EÚ a nie je korektné, že EÚ neberie do úvahy ochranu e, rybolovných rezerv a že sa tiež nerešpektujú práva občanov tejto oblasti. Treba zintenzívniť aj dialog e, s našimi kolegami. Napríklad pri Čiernom mori a pri Turecku v rámci inštitucionálneho rámca, ktorý by bol vhodnejší. Ďakujem a teraz má slovo pani kolegyňa Regner. Ďakujem, pán predseda. Pochádzam z Rakúska, krajiny vnútrozemskej a myslím si, že táto partnerská dohoda EÚ s Marokom um, nemožno, nemôžem ju ja vnímať e, z vlastných zájmov. Som za trvalo udržateľný rybolov a nie za a, e, rýchle, nezodpovedné vylovovanie mor, morí. Možno tu hovoriť o plýtvaní peniazy, ktoré je neekologické. Každoročne sa množstvo prostriedkov vyplatí za tento prístup, ale to nie je vo vzťahu e, s so zabezpečenými pracovnými miestami. Tieto prostriedky by sa dali inteligentnejšie použiť za zamestnanecko-politické, na zamestnanecko-politické účely. Ľudia e, zo západnej Sahary by mali mať spravodlivý prí, podiel na prínosoch z tejto dohody. My v Európskom parlamente musíme sa držať svojich zásad a hodnot. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Regner a na, zá... na záver tohto postupu pán Sanchez Presedo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rybolovná dohoda s Marokom je platná, pretože sa automaticky obnovila vzhľadom na to, že nebola žiadna pripomienka. Vypršal protokol o možnostiach rybolovu a kompenzáciách. Po dodatočných informáciách sa provizorne predlžila táto dohoda a parlament musí súhlasiť v zmysle Lisabonskej zmluvy. Socialistická skupina sme úplne za, a to z viacerých dôvodov. Poprvé vzhľadom na naše vzťahy s Marokom. Rybolov nemôže byť výnimkovan, nemôže chybať a vzhľadom aj na dopad, ktorý môže mať nepodpísanie tejto dohody pre rôzne sektory e, hlavne pre rybolovný a hlavne preto, že chceme vyslať pozitívny signál Maroku a chceme nový protokol, ktorý bude spravodlivý, vyrovnaný, ktorý bude v prospech udržateľného rybolovu a ktorý bude aj podporovať e, rozvoj práv zainteresovaných. Ďakujeme, kolega Sanchez Presedo. A tým pádom sa skončil tento postup. A teraz dám ešte raz slovo pani komisárke. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že musím určité veci vyjasniť. Rada by som počiarkla, že komisia je tu na to, aby zastávala spoločné európske záujmy. Naša spoločná rybolovná politika je o spoločných európskych záujmoch. Takže nemôžem prijať argumenty, ktoré ho tvrdia, že pokiaľ ide o túto dohodu, len jedna či dve členské krajiny tu lovia prídu do iné dohody, kde iné členské krajiny budú loviť v týchto vodách. My všetci konzumujeme ryby, ktoré sú veľmi dôležité pre naše stravovanie. Chceme mať dobré vzťahy so všetkými krajinami v stredomorskej oblasti i inde. Takže prosím, chápem, že prechádzame cez zložité obdobie, zložité situácie, ale táto separatistická uh, slovná zásoba sa sem nehodí. Po druhé, áno, komisia e, má na pamäti práva ľudí. Netvrdíme, že nám to je jedno, že tieto práva e, západných Saharčanov nás nezaujímajú. Preto nám ide o prechodný protokol, preto sme e, tlačili na marockú vládu, aby viac e, sa smerovalo k prospechu pre lokálne obyvateľstvo. A preto sme predložili prechodný dočasný protokol a snažíme sa o novú dohodu na základe všetkých vami už poznamenaných okolností a môžem vás uistiť, že sa snažíme zabezpečiť, že ak budeme mať novú dohodu vrátane západnej Sahary, bude tu potom kondicionalita E, presvedčenia, že miestne obyvateľstvo môže z tejto dohody mať úžitok. Takže áno, máme to na pamäti. Nie je však ľahké vyriešiť medzinárodný problém touto dohodou. A komisia nemôže túto myšlienku prijať. Takže k tomuto jasne povedzme. Ja som tu, budem to všetko vysvetľovať a som tu na to, aby som jasne povedala, že komisia bude vaše hlasovanie rešpektovať. Takže rada by som mala jasná odpoveď. Chcete novú dohodu? Môžem vám slúbiť, že urobím čo najviac, aby bola zmluva lepšia, ak máme pokračovať. To znamená ekonomicky výhodná, ekonomicky e, pozitívna a tiež v súlade s medzinárodným právom. Ale nie je to také ľahké. pre, pretaviť e, to medzinárodné právo. Chcem k tomu však jasnú odpoveď, pretože tu vidím, že sú tu rôzne názory. Sú tu ľudia, ktorí hovoria, že sú proti rybolovným zmluvám vo všeobecnosti. Iní sú proti tejto zmluve, tak či onak. Iní zase chcú lepšiu, kvalitnejšiu zmluvu, ale potrebujeme jasnú líniu. Takže, čo vám nakoniec môžem povedať, pretože už som o tom hovorila dlho, je to, že komisia už pripravuje rok, rokovací mandát pre ďalšiu dohodu a môžem vás uistiť, že ďalšia dohoda bude lepšia než predošla, ak máme o nej rokovať, ale potrebujeme súhlas parlamentu. Pretože ak parlament povie nie k tejto zmluve, tak nebude zmluva. Buďme si v tom úprimní a nesnažme sa a klamať si. Takže naozaj by som chcela k tomuto jasnú líniu. Pokiaľ ide o minulosť, môžem s vami súhlasiť, že minulé zmluvy neboli ekonomicky výhodné, ekono- e, environmentálne pozitívne, preto ich chceme zmeniť. Preto tu máme e, zmeny. Dúfam, že nás podporíte, aby sme mali túto reformu. Ale potrebujeme tieto dohody. Taký je môj názor. Potrebujeme dohody, inak budeme izolovaní z tejto oblasti. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pani komisárke Damanaki a pán Haglund na dve minúty na záver ako spravodajca. Ďakujem kolegovia za konštruktívnu rozpravu. A pani komisárke chcem povedať, že všetci sme spokojní že chcete sa snažiť o dobrú zmluvu v budúcnosti, to všetci chceme. Avšak nemôžem súhlasiť so záverom, že musíme hlasovať za strašnú zmluvu, o ktorej si takmer každý myslí, eh, že je zlá, eh, len aby vy ste potom spravili dobrú dohodu v zmluve. Takáto argumentácia nesedí. Nehlasujeme totiž o tom budúcom eh, protokole. My hlasujeme o terajšom a terajší protokol je zlý. Ja budem hlasovať za dobrý protokol. Priatelia, hovorilo sa tu o tom, že tento protokol dá Európskej únii pracovné miesta, ale každé pracovné miesto bude dotované 45 tisícami eur. Je to dobrá ekonomická politika a dobré použitie daňových prostriedkov? A takisto vám poviem, že len 15 sektorálnej podpory pre Maroko sa použilo takže 85% sa nepoužilo. Prosím, nezabúdajme na to. Veľmi ma teší rozpráva, ktorá sa zameráva na budúcnosť. Aj ja sa tak chcem zameriavať. Máme susedskú politiku, pre prostredníctvom ktorej prebieha aj táto zmluva a všetkým je, myslím, celkom jasné, ako to beží. Stále hovorím eh, komi eh, komisárovi i Maročanom, že treba na oboch stranách mať zodpovedný prístup k momentálnemu protokolu. Pokiaľ ide o západnú Sahoru, len ma teší, že pani komisárka hľadá iné dohody, pretože je jasné, že je tu mnoho z nás takých, ktorí terajšiu dohodu považujú za problematickú. Mnoho krajín e, v rade Rakúšania, e, Švédi, Nemci, Eh, Holandiania, Fíni, eh, Cyperčania sú veľmi kritickí. Takisto je tu tvrdá eh, diskusia v, na pôde rady. Každopádne sa teším na ďalšiu spoluprácu, pani komisárka, a ďakujem vám. Ďakujeme, pán Haglund. Spoločná rozpráva sa týmto uzatvára. Hlasovanie sa neuskutoční zajtra, ale o 11.30 vo štvrtok. Ďalší bod našeho programu, to je správa BG, zmena viac